a SAD požiadavku o zmenu na e, členstvo v parlamentných delegáciách vo výboroch a tieto e, zmeny v delegáciách budú uvedené v, protokole, e, v zápisnice, pokiaľ nebudú žiadne výhrady do času prijatia zápisnice, budú tieto zmeny a nominácie považované za akceptované. Ďakujem.